Eh, Vážení kolegovia, začneme. Zmeny v programe sú nasledovné. Pokiaľ ide o bod 6, eh, ten musíme posunúť eh, na neskôr to je tá medzinárodná ochrana, potom bod 7, uznesenie, pokiaľ ide o vhodnosť alebo primeranosť ochrany zo strany e, toho štítu súkromia EU sa to bude 10.20. E, Ďalej bod 8 implementácia zostávajúcich ustanovení šengenského AKI v súvislosti s e, systémom SIS v Rumunsku a Bulharsku. Tieto body sme museli, e, alebo tento bod sme museli presunúť na neskôr, pokiaľ nikto nemá žiadne výhrady k týmto zmenám, tak e, považujeme e, tieto zmeny za prijaté, teda aj program v pozmenenom e, znení. Jazykový režim na dnes. Máme tlmočenie do všetkých jazykov, okrem dančiny, malčiny a galštiny, irčiny, s tým, že politovsky e, môžete e, hovoriť, ale nemôžete počúvať e, tento jazyk vo svojich slúchatkách. E, E, potom odporúčania e, koordinátorov v súvislosti s pravidlom 205, e, stretnutie z 20. marca, dokumenty k tomu môžete nájsť vo svojich dokumentoch, súhlasíte s daným postupom, tak ako je uvedené v vašich dokumentoch, ak áno, tu máme vybavené takisto. Ďalej hlasovanie dnes 10.45. Poprosím vás, aby ste mali svoje hlasovacie kartičky v tom čase so sebou. Dobre, takže môžeme e, prejsť e, k ďalšiemu bodu. Situácia v Maďarsku na základe uznesenia Európskeho parlamentu z 17. mája 2017. Vážení kolegovia, 17. maja 2017 Európsky parlament prijal uznesenie k situácii v Maďarsku. V odseku 10 parlament e, dal úlohu výboru LIBE, aby započalo, aby započal post, tu a pripravil špecifickú správu s tým, že na plenárke by sa potom hlasovalo o návrhu alebo výzve rade, aby konala v súlade s článkom 7.1 zmluve o EÚ a v súlade s e, pravidlo číslo 83 rokovacieho poriadku. Pani Sargentini bola vymenovaná do funkcie spravodajkyne 11. júla 2017 a odvtedy pracovala na príprave návrhu správy. Pani Sargentini e, dnes e, svoje zistenia e, predstaví a to práve teraz. Nech sa páči, pani Sargentini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada vás tu vidím v tejto funkcii. A vážení kolegovia, správu vám teraz rozdávajú v papierovej verzii naši kolegovia a prepačte, že začíname takýmto nezvyčajným spôsobom našu konverzáciu. Ide o to, že dnes vlastne prvýkrát parlament e, poprvýkrát e, pripravuje správu na základe článku 7.1 a všetci e, aby potom vedeli, aby o tom bolo inform- boli informovaní, tak dáme to aj novinám túto informáciu. Samozrejme, najprv musí byť správa odprezentovaná tu, na tomto fóre. Takže iba by ste o tom boli informovaní a Práve v tejto chvíli vám to posieva, posielame aj mailom a určite nebudem o tom hovoriť dnes naposledy. Nakoniec ani tá rozpráva dnes nemá byť kompletná a vyčerpávajúca, určite to chvíľku bude trvať. Nakoniec aj príprava tej správy chvíľku trvala. Ako ste povedali, rozhodnutie padlo v maji 2017, e, teraz je 14. apríl, E, alebo teda bude to 16. apríla na programe, čiže trvalo to dosť dlho a bolo treba aj e, si pripraviť nejaký postup na prípravu takéto správy, pretože naozaj je to vlastne bezprecedentný postup. Takže čo máte teraz k dispozícii pred sebou? Máte správu, ktorá vychádza, alebo teda náš príkladom nám bol postup e, komisie v súvislosti s Polskom, takže je tu návrh uznesenia, ten je relatívne stručný a potom je tam dosť e, široká e, príloha, aj obsahová, k tomu sa ešte dostanem a potom je tam moje vysvetľovacie stanovisko, kde e, vlastne vysvetľujem, čo presne sme tu spravili, prečo si, alebo ako si myslím, že by tento proces mal vyzerať, aké sú, z akých základov som vychádzala a potom pracujem na tom, aby to bolo proste také jednoznačné, jasné. Parlament pred pár rokmi e, rozhodol o tom, že spravodajca môže e, tam doplniť aj taký, povedzme, záznam toho, s kým sa stretol, a to som presne pravila aj ja v tomto prípade a dala som to tam na záver správy. Možno nejaké mená tam budú chýbať, ale v zásade to hlavné tam je uvedené. Máme 4 stanoviska, ktoré ešte stále budeme musieť zahrnúť do tej správy. O jednom z nich sa už hlasovalo, to je výbor pre ústavné záležitosti, tie ďalšie tri už boli uverejnené, to je rozpočtová kontrola, takisto výbor pre kultúru a takisto výbor pre radovú, e, rodovú rovnosť. A ďakujem pekne e, týmto výborom, že si našli čas napísať tieto stanoviska a vlastne prebrať v nich tie jednotlivé aspekty Eh, to je presne tá inkluzívnosť, ktorú aj ja chcem v celom tomto procese podporiť. Rozsah správy. A chcem to vyjasniť, pretože bolo dosť veľa konverzácií za tie roky a mám pocit, že niektorí ľudia majú zase oni pocit, že pokiaľ nejaká téma bola riešená v rámci tzv. infringementu a tento postup už bol eh, vlastne ukončený, tak vlastne už ako keby sa to nemalo ďalej riešiť ale parlament e, takto nepostupuje. My sa pozrieme na to, ako všetky aspekty fungovania právneho štátu, základných práv, demokracie sa ovplyvňujú navzájom. Čiže e, zobrali sme článok 2 ako taký a to som vysvetlil aj v tej prílohe. E, inšpirovali sme sa aj oznámením komisie, tam sa vyjasňuje, že článok 7 nie je obmedzený iba na právo EÚ, A takisto sme sa pozreli na to, čo reálne sa deje. Je možné, že nejaká legislatíva potom bola stiahnutá, alebo niečo sa zmenilo, ale e, e z hľadiska materiálneho, vecného, nejaké efekty, nejaké účinky nastali. Napríklad tu máme účinok, e, taký ten e, chilling efekt, taký e, zmrazovací, tak povedať, účinok legislatívy legislatívy, ktorá možno bola schválená a potom aj stiahnutá, ale napriek tomu isté účinky po sebe zanechala. Ešte k tomu postupu budeme mať výmenu názorov plnohodnotnú a potom, ak sa nemýlim, je tam lehota 15. maja na pozmeňovacie návrhy a chcela by som na tomto výbore hlasovať v júni a potom v septembri na plenárke. V júni chceme iba jednoduchú meň, e, väčšinu teda a potom v septembri samozrejme plánka, to je to, čo vždy. Čiže e, ja som e, sa dopracoval k následovnému záveru. Pozrel som sa na všetky správy, ktoré boli pripravené k tejto téme jednotlivými výbormi, špeciálnymi vyslancami, vysokými zastupiteľmi, takisto aj na základe diskusí s jednotlivými aktérmi v Štrasburgu, v Budapešti, v Maďarsku, že naozaj e, hovoríme o tom, čo je uvedené presne v článku 7.1, a teda, že je naplnená podstata tohto článku. Teda riziko toho, že členský štát nedodržiava alebo nebude dodržiavať hodnoty uvedené v článku 2. Samozrejme, nehovorím to len tak nalahko, je pre mňa šokujúce vidieť, koľko varovaní od roku 2010 zaznelo k rôznym témam. Niektoré z nich prejdem. Mali sme 6 e, zmien v ústave od roku 2012, alebo novelizácii ústavy. E, bol tam problém s ústavným súdom, ktorý je obmedzovaný vo svojich právomociach. E, bola tam e, prísnejšia kontrola cez e, exekutívu. Vlastne istá časť nezávislosti súdov bola strátená. Potom sloboda prejavu, zákon o médiách, zákon o e, nezákonnom mediálnom obsahu, potom je tam tá, tá nejaká mediálna rada, ktorá nie je nezávislá, ehm, potom je tam téma samozrejme akademickej slobody, téma slobody náboženstva, alebo vierovýznania, potom deregistrácia registrovaných e, církví, e, sloboda zhromažďovania, špecifická, špecifická legislatíva, ktorá obmedzila fungovanie občianskej spoločnosti. Zatiaľ tá legislatíva nebola odhlasovaná, ale diskutuje sa o nej a to je tzv. legislatíva Stop Šoroš, ak mám použiť terminológiu maďarskej vlády a to tiež má isté dopady na občianskú spoločnosť. Atmosféra v krajine e, sa zhoršuje, pokiaľ ide o toleranciu Rómov, ďalej e, problémy v oblasti práv migrantov a utečencov. Všetky tieto témy sme riešili samostatne, ale e, treba to vnímať aj v nejakom e, časovom slede táto správa je o tom, ako Maďari v Maďarsku, ako sa k ním správa ich vlastná e, krajina, ich vlastná vláda respektíve. Či ich práva sú naďalej chránené, či naďalej majú vládu, ktorá funguje predvidateľným spôsobom. Či existuje v krajine právna istota, pokiaľ ide o to, ako krajina funguje, ako pristupuje ku svojim občanom. A ja hovorím, že naozaj došlo k výraznému zhoršeniu situácii, situácie e, v tejto oblasti. Nejde tu o nejaké vplyvy e, zvonku, o nejakých e, utečencov alebo migrantov. Ide naozaj o právo, aby maďarskí občania boli, e, aby sa k ním pristupovalo tak, ako by sa malo. Ja, keď môj štát nejako je v komunikácii, v nejakom vzťahu so mnou, tak či sa správa primárnym spôsobom. My ako Európsky parlament v tejto veci musíme konať a chcem takisto povedať aj rade a komisii, že treba jasne ukázať, čo to sú európske hodnoty, že sú dôležité. Myslím, že to by na úvod e, bolo všetko k tým všeobecným otázkam. A samozrejme rozumiem, že nemôžete to mať zatiaľ plne naštudované a všetky odkazy, ktoré tu uvádzam, vychádzajú zo správ iných aktérov. Nič toho nie je e, typu pani z Argentíny si myslí toto. Všetko vychádza z výskumu, ktorý bol vykonaný inde. A chcela som, aby tá správa bola čo možno, na, čo možno najviac faktická. Keď som tú správu pripravovala, všimla som si, že naozaj je nepríjemné, zistiť, že vlastne spomíname sa na, spoliehame sa na Benátskú komisiu, na OSN, na orgány mimo EÚ a že e, orgány v rámci EÚ túto úlohu dostatočne e, nevykonávajú. A teda v, tom vysvetľovacej, v tej vysvetľovacej časti dokumentu zdôrazňujem, že iniciatíva tohto parlamentu dopracovať sa k európskemu mechanizmu o demokracii, právnom štáte a základných právach je veľmi dôležitá otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne pani z Argentíny. Ďalej vystúpia koordinátori Roberta Mecola. Nech sa páči. Ďakujem Barbara. Ako bolo povedané, tento výbor dostal za úlohu pozrieť sa na situáciu v Maďarsku a odprezentovať alebo pripraviť návrh e, textu k tomu, či je vážne riziko do, nedodržiavania európskych hodnot v danej krajine. O to tu ide. Nejde o nejaký útok na Maďarsko, nejde tu o to, aby sme nejaké politikárčili. Takže buďme fakticky. My nikdy sme nemali problém s tým, aby sme hovorili o pra- fungovaní právneho štátu v akejkoľvek európskej krajine, alebo že by sme mali problém zdôrazniť, že keď máte ešte väčšinu e, v parlamente, to neznamená, že môžete robiť, čo chcete. Ja som to vždy robila, tiež aj ostatní e, naši e, kolegovia a nakoniec, aj keď sa to týkalo mojej krajiny, tiež sme postupovali rovnako. A preto v širšom kontexte tejto diskusie podporujeme snahu, aby komisia vytvorila európsky mechanizmus o demokracii, o právnom štáte a o základných právach, fundamentálnych právach tak aby sme to neriešili na politickej úrovni, ale na takej objektívnej, aby samozrejme nedochádzalo k porušovaniu princípov právneho štátu v EÚ. Ja som si vypočula Judith, to čo povedala a tiež som bola aj pritomná ako teňová spravodajkňa na tých stretnutiach a ja som vždy hovorila jednu vec, táto správa by mala byť stručná a faktografická. Čiže akékoľvek politické zavádzajúce informácie, politikárčenie, to tam nemá čo hľadať. To je naša úloha, je to naša zodpovednosť voči našim kolegom, ktorí nám dali za úlohu napísať túto správu a takisto je to to, čo od nás očakávajú samotní Maďari. Musíme byť objektívni. Máme ďalšiu oficiálnu prezentáciu správy na výbore LIBE. Tam e, opäť sa môžeme k tejto téme vyjadriť detailnejšie. Ja prebežne reagujem, že sú tu viaceré body, ktoré nie automaticky alebo neplne sa týkajú právneho štátu v Maďarsku. Samozrejme, akákoľvek hrozba pre právny štát, e, či je to nezávislosť súdnictva a tak ďalej, to všetko sú dôležité veci pre demokratické krajiny, ale potom sú tam iné veci, napríklad ochrana osobných údajov, interpretácia sociálnych práv. E, podľa nás to tam nemá čo hľadať. E, čiže aby sme tam nemiešali veci, ktoré tam nemajú čo robiť. A keď budeme rokovať k tomuto, e, k tejto téme, tak na tieto povedzme, výhľady budeme pamätať tak, aby naozaj tá správa odzrkadlovala to, čo sa v realite deje, aby sme mohli pomáhať e, občanom e, podporovať a chrániť to, čo majú byť európske hodnoty. Ďakujem pani spravodajkyni. Ďakujem pekne Roberta, ďalej Ana Gomez, ale tá tu tá vystupuje v mene pána Bidenholzera. Ďakujem pekne, ďakujem pani predsednička, tiež vás rada vidím v tejto funkcii a chcem sa poďakovať pani Sargentini za stručnú a jasnú správu. Vývoj v Maďarsku viedol a vedie k silnej deteriorácii, pokiaľ je demokraciu a základné e, práva v krajine, ako veľmi správne pani spravodajkyňa e, povedala pri využití rôznych zdrojov vrátane aktivít z tohto parlamentu. Problémy s akademickou slobodou, slobodou vyjadrovania, ľudské práva žiadateľov o azyl, takisto migrantov, sloboda zhromažďovania, obmedzovanie práce, organizácii občianskej spoločnosti, e, práva menšín, či sú to Židia, či sú to Rómovia, či sú to ľudia LGBT, sociálne práva, fungovanie ústavného systému, e, nezávislosť súdnictva a ďalších inštitúcií a ešte mnoho ďalších prvkov by som takisto mohla spomenúť. E, obvinenia z korupcie, konfliktu záujmov už e, v roku 2018, takže nedávno, Olaf e, vyslal alebo zverejnil správu, kde sa hovorí o veľmi systematickom zneužívaní a korupcii, e, pokiaľ ide o európske fondy, e, čo je na prospech, na finančný prospech priamej rodiny premiéra Orbána. Toto všetko dokopy eh, naozaj predstavuje systematickú hrozbu pre právny štát. Pokiaľ ide o maďarské voľby, demokracia samozrejme to nie sú iba voľby, ani to tak nikdy nebolo. Pokiaľ ide o tieto konkrétne voľby, sú tam isté otázky a veľmi vážne otázky, eh, čo sa týka eh, férovosti priebehu týchto volieb boli tam všelijaké pochyb, pochybné povedzme, postupy e, pri hlasovaní, e, odlišne sa pristupoval k strane Fides a k ostatným stranám. E, volební pozorovatelia povedali, že tam naozaj dochádzalo k prekrývaniu vládnych zdrojov a stranických zdrojov a že jednotlivé strany sa nemohli uchádzať o hlasy voličov vo férovej súťaži. To je teda správa OBSE nie žiaden dôvod očakávať e, nejaké umiernenie zo strany režimu po voľbách. E, práve naopak 24 hodín po voľbách už e, rabín, hlavný rabín v Maďarsku odstúpil a hlavný denník v krajine bol zatvorený, takisto rozhlasová stanica jedna prestala vysielať. Proste nemôžeme naďalej byť ticho, pokiaľ ide o porušovanie Eh, základných práv a takisto aj zmluvy, alebo teda dohody o EÚ. Máme tu uznesenie zo 17. júla, to je základ eh, tejto práce pani z Argentíny. Už tedy sme sa vyjadrili, že odsudzujeme porušovanie základných práv v Maďarsku. Takže sme rozhodne za to, aby sme eh, článok 7, aby sme k nemu pristupovali e, takýmto spôsobom. My, europoslanci, by sme mali takto obhajovať hodnoty uvedené v článku 2, to sú vážne veci, podporujeme teda správu pani Sargentini a e, jej prístup podporujeme takisto. Dokonca si myslíme, e, že ešte by sa dalo povedať aj viac, teraz ja budem hovoriť sama za seba. Je tu nielen riziko porušovania, už dochádza k porušovaniu. Je tu systematická hrozba voči demokracii, voči e, právnemu štátu, v Maďarsku. Je naozaj najvyšší čas, aby konala rada, aby konala komisia a ja za seba chcem naozaj e, konať a konať rozhodne. Je to iba jedno vysvetlenie, prečo doteraz e, sa nekonalo a to síce EPP chráni Orbana. Ďakujem pekne. A teraz EKR, pán Jurek. Dziękuję bardzo. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som chcela poďakovať pani Sargentini, ktorá skvele viedla našu skupinu, veľmi dobre zvládala celú túto prácu a taktiež sme mali zaručenú slobodu vyjadrenia a mienky a to je skvelé, takže za to ich chcem srdečne poďakovať a nemám ani tým pádom nejaký dôvod spochybňovať informácie, ktoré Judith túto predstavila a taktiež je závery. Ale čo sa týka týchto informácií, ktoré sme dostali v priebehu našej práce, stretávali sme sa s expertami, s, s zastupcami Maďarska, tak bohužiaľ tieto informácie, tieto vyčitky sa nepotvrdili ja som sa súčasnil na všetkých schôdzach, kladol som otázky. Experti tam zastupovali rôzne oblasti a chcel by som sa naozaj uistiť, že či tieto výčitky voči Maďarsku sa potvrdili. Ja si myslím, sa nepotvrdili. Mnohí kolegovia tam prenesli určité výčitky, ktoré sa nepotvrdili. Napríklad tá informácia o tom, že mimo vládky majú teraz ťažký život Ukázalo sa len, že mimo vládky, ktoré dostali veľké sumy zo zahraničia, o tom museli informovať. A čo je to také prekvapivé? Chceli by sme vedieť, koho Šorož alebo Putin v Európe info, e, financujú. Ako sa povedalo, e, Šoroš tu má organizované kroky, organizovanú akciu. Toto nie je zlé len pre Maďarsko, ale aj pre Izrael. Aj Taliansko je to štandard v podstate. A kto chce brániť svoju zvrchovanosť, tak môže požiadať o príslušné informácie. No a potom druhá vec, ochrana vonkajších hraníc Maďarska. Čo sa zistilo? Ilegálna migrácia je závažným problémom. Maďarsko má rovnaké problémy ako každý iný štát ktorý má takéto externé hranice EÚ. Ďalší problém. Integrácia Rómov, posielanie rómskych detí do školy, toto je problém, ktorý je treba napraviť asi v polovici členských štátov EÚ, aj v Maďarsku, áno, ale je to veľký sociálny problém všade skutočne nie je žiadny dôvod Maďarsko tu pranierovať e, v tejto téme Rómov. Možno by sme mali Maďarsku skôr pomôcť. Takže celkovo by som to zhrnul. Myslím si, že musíme poďakovať za odvedenú prácu. To, čo povedala Roberta na začiatku, je, že nie vždy má väčšina pravdu a to na to nesmieme tu v parlamente zabudnúť. Ja chápem, že sa cítite dobre, pokiaľ zastupujete väčšinovú mienku. Toto je tzv. sociálna autorita, ako to hovoria sociológovia. Keď sa nejaká veta stále opakuje dokola, tak ľudia veria, že je pravdivá. To je jasné. Ale väčšina nemá právo na všetko. Ani väčšina v tomto parlamente nemá monopol na pravdu. A čo sa týka výsledkov maďarských volieb, musíme jednoducho uznať tento výsledok. Je to všeobecné právo, Maďari majú právo voliť ako chcú a sú tu aj veľké kultúrne rozdiely. My si myslíme, že naše práva sú všeobecné, univerzálne, máme aj odlišné skúsenosti z minulosti, z histórie, ale je treba eh, rešpektovať aj iný názor a očakáva to aj od iných štátov. Ďakujem. Pán Louis Michel, pán Louis Michela zastúpi pani Sophie Infeld. Ďakujem. Nadväznosti na to, čo povedal teraz pán Jurek, tak sú tu kultúrne alebo politické rozdiely medzi politickými stranami, medzi krajinami. Dobre, áno, ale sú tu určité všeobecné princípy, ktorým podlieha EÚ, EU, Európska únia, jeho spoločenstvom hodnot a práva. A toto podkopávala vláda pána Orbána už od za posledných 8 rokov. A ako povedali aj ďalší, chcela by som povedať, že to nie je o Maďarsku, lebo Maďarsko to nie je len pán Orbán, ani Fides nie je len Orbán, ale jemu sa podarilo zničiť demokraciu, základné práva a právny štát v Maďarsku. A súhlasím s závermi spravodajkyne, ktorá hovorí, že tu je riziko toho, že Maďarsko bude vážne porušovať hodnoty, na ktorých spočíva únia. Je to nad slnko jasné, každý to vidí. Ja som si tú správu neprečítala ešte celú, lebo sme ju dostali len teraz pred chvíľou ale všetky tie skutočnosti sú tam uvedené. Samozrejme, už sme tieto veci uvedli aj v skorších uzneseniach, ale vždy sa tu točí tá diskusia ohľadom jednotlivých opatrení, ktoré navrhol alebo zavedol pán Orbán, potom ich stiahol. On v podstate je tu hrá nejakú hru, má takú nejakú salamovú taktiku, ale v podstate o čomu ide? Ide mu o absolútne zničenie základných práv a právneho štátu. Ako povedala Judith, to je ten zmrazovací alebo šokujúci efekt, pretože tie opatrenia sa týkajú všetkých sektorov a absolútne podkopávajú akýkoľvek systém kontroly. Všetky kritické hlasy boli nejakým spôsobom umlčané. Dokonca začína už aj v sektore vzdelávania učiť deti, nebyť kritický, nemať iný názor. Okrem rôznych legislatívnych opatrení, ktoré boli zavedené, tak tie nenávistné kampane, ktoré vedie pán Orbán, ktorý je premiérom vlády štát, členského štátu EÚ, tak tie sú absolútne odporné. Sú to kampane nenávisti, nemajú miesto v EÚ. A otázka, ktorú si tu musíme položiť, to nie je len o článku 7. Pokiaľ by sa Maďarsko uchádzalo o členstvo v EÚ dnes, prijali by sme Maďarsko ako člena nie. Takže zamyslite sa nad tým. My nie sme v podstate ani šokovaní, keď OBSE e po e, voľbách zistí, že tie voľby nemôžu byť považované za slobodné a spravodlivé, lebo tam boli spozorované určité neregulérnosti v EÚ. Tak toto je šokujúce. Ako povedala Anna Gomeš a Judith, je to aj o Maďarov, o ľudí, pretože aj okrem morálnych aspektov, tak je tu korupcia, obchádzanie pravidel verejného obstarávania, zneužívanie európskych fondov, ďalej, čo sa týka financovania. Myslím si, že ECB by sa na to mala zamerať a OLAF taktiež. Prosím, ukončite svoj prejav. Takže táto situácia je skutočne veľkou hrozbou, ktorá ohrozuje celú Európsku úniu. A dôvod, prečo sme tu, viem, že EPP je rozdelené, sú tam rôzne stanoviska, niektorí kolegovia e, sa stávajú veľmi kritických pánovi Orbánovi, ale EPP chráni celú dobu Orbána a aj pán Weber, ešte dve vety, prosím vás, pán Weber podporoval pána Orbána a povzbudzoval ho a mal by sa rozhodnúť, na ktorej strane stojí v súvislosti s hodnotami. Takže pani predsednička, článok 7 už mal byť dávno e, uplatnený a podporujeme závery spravodajkyne. Ďakujeme. Barbara Spinelli zastúpi Marie Kristín Vežia. Barbara. E... Ďakujem. Barbara, ja sa hlasím o slovo. Budem hovoriť za Marie Kristín Veržia, ktorá sa ospravedlňuje a nemôže to bohužiaľ dnes byť. Takže chcem poďakovať pani Judith Sargentini za odvedenú prácu. Skutočne bola veľmi puntičkárska a pridržiavala sa faktov a mne sa predovšetkým páči, že veľmi obozretne prezentovala tento dokument a zastupovala tam nie len občanskú spoločnosť, ale aj medzinárodné organizácie, ktoré majú vplyv v rôznych krajinách, ako napríklad Benátsky výbor alebo rôzne orgány OSN. Taktiež Juli v tomto zmysle e, organizovala rôzne vypočutia, za tie ďakujeme. No a všade bolo jasne povedané, že rôzne organi- medzinárodné organizácie taktiež si robia starosti a mohlo by sa to zhrnúť nasledujúcim spôsobom. Pozor, pretože právny štát je v Maďarsku ohrozený tak, že Teraz už je to až systematické a nelepší sa to. A posledné zákony, ktoré sa vzťahujú mimo vládkam, napríklad v oblasti imigrácie, migrantov, tak tam to sa považuje taktiež za nebezpečný zákon, pretože im to stiaží prácu s integráciou migrantov. A toto je v podstate ale v záujme Maďarska. Napomáha to sociálnej súdržnosti v Maďarsku. Vieme z minulosti, že výsledky volieb môžu byť také alebo onaké, ale pokiaľ neboli splnené všetky príslušné zákony, tak si myslím, že to nie je dobré. A tak to momentálne vyzerá. Toto chcela povedať eh, Marie-Christine Veržia. V roku 2010 parlament požiadal komisiu, aby sa pozrela na stav právneho štátu v Maďarsku. Ale komisia 8 eh, rokov nekonala a nepomohla. A tým pádom sa stalo to, že nie vždy sa zákony dodržiavajú v Maďarsku alebo možno aj v iných štátoch. A potom sú dôsledky také, že Európska únia v podstate zišla zo svojej cesty a Európske inštitúcie by sa nemali riadiť vládami rôznych členských štátov a naše politické skupiny sa taktiež nemali nechať ovplyvniť. Vždy musíme byť nestranní a objektívni. A čo sa týka juditinej metodiky v rámci správy, myslím si, že je dobrá. Takže si všetci musíme pozorne prečítať túto správu, a ja, aj Marie Kristín. A prosím, uzavrite to. Áno, áno, už končím. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Le Breton nahradí pána Bají. Sí, madame la présidente. Le rapport Ďakujem pekne. Správa z Argentíny je dôležitá, eh, pretože hovoríme tu o o článku 7, o jeho aktivizácii v súvislosti s Maďarskom a to by mohlo e, vlastne znamenať, že Maďarsko nebude môcť hlasovať na e, rade. Ja som neúplne presvedčený všetkými argumentmi, ktoré sú tam uvedené. Dám nejaké príklady. Poprvé, vyčítame e, Maďarsku ten zákon Stop Šoroš, ale keď sa pozrieme na tie veci tak objektívnejšie, tak E, nie je to istým spôsobom, spôsobom normálne, že štát chce obmedziť alebo kontrolovať aktivity nejakých organizácií, e, ktoré pôsobia na jeho území. Stále e, v prípade Ruska ich podozrievame, že nejaké tlaky alebo nejaké vplyvy tu majú, ale zrazu, keď ide o Šoroša, tak zrazu nám to príde nejaké e, zvláštne. Ja si myslím, že treba podporiť Maďarsko v tejto snahe, trochu monitorovať, trochu kontrolovať ľudí, ktorí e, chcú mať nejaký vplyv na ich území. Ďalší príklad Uzavrieť alebo ten plot, e, protimigrantský plot, protimigračný plot na hraniciach so Srbskom. Netreba hneď zlostne reagovať, treba sa snažiť pochopiť, že tam stalo e, v roku 2015 za jeden mesiac prišiel, eh, prišlo 100 tisíc nezákonných migrantov na územie Maďarska. Maďarsko to nie je veľká krajina. Čo má spraviť taká krajina, keď tam im eh, prídu tisícky nezákonných migrantov denne? Proste sa chcú eh, sami seba chrániť. Ja si myslím, že každá krajina, každý národ má právo sám seba obhajovať. A pokiaľ je nejaká migrácia, E, ktorá tu prebieha aj na nakoniec celej Európe. Treba na to samozrejme k tomu pristupovať e, komplexnejšie, ale nie vyniť e, Maďarsko. A potom ten Junckerov plán, tie kvóty, Maďarsko tieto kvóty odmietlo. A tiež, prečo by sme im to mali vyčítať, je to rozhodnutie maďarského národa, bolo tam referendum a bola tam veľká väčšina v tom referende, ktorá povedala, že sú proti takýmto kvótam Pán Orbán bol opäť e, s veľkou väčšinou zvolený e, v Maďarsku, takže treba si povedať, sme demokrati alebo nie sme demokrati. Ja som demokrat, takže poprosím vás, rešpektujme suverenitu maďarského ľudu. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Ferrara sa dostaví ako teňová spravodajkyňa za FDD. Pani Winberg by sa chcela prihlásiť možno? As her substitute nahradí pani Ferrara. Ďakujem pani predsednička, ďakujem a pani Sargentini za jej správu. Napriek tomu, že prichádza trochu neskoro, ja som si ju nemala šancu prečítať, bolo to veľmi na poslednú chvíľu. Mnohí z nás si robíme starosti o Maďarsko, to je jasné, a chceme ukázať cestu vpred aj mnohým európskym občanom. Chcem pogratulovať Maďarom k výsledkom volieb. Vidíte, že Viktor Orbán má obrovskú podporu a chápem, že niektorí si robíte starosti ohľadom situácie aj v iných členských štátoch, ale ľudia ho majú radi, on bráni mladých ľudí, bráni hranice, svoj ľud, toto musí rešpektovať. Takže mm, myslím si, že čo týka rozvoj a vývoj v Maďarsku, tak áno, tak samozrejme majú tam určité výzvy, tie sú všade. Rómovia, integrácia migrantov, podobné otázky. Vidíte, že aj iné členské štáty EÚ v tomto sa nevedie tak dobre, predovšetkým čo týka integrácie migrantov. Pozrite sa na tie krajiny, ktoré berú obrovské množstvo migrantov. Maďarsko hovorí, že pokiaľ tých ľudí nedokážeme riadne integrovať, tak prečo by sme mali brať toľko? Myslím si, že je treba rešpektovať hm, to, ako sa Maďarsko díva na situáciu. Myslím si, že by sme mali pogratulovať Maďarsku k demokratickým voľbám. Thank you very much. Uh... Ďakujeme. A teraz dostáva slovo Kinga Gál. Prosím, dve minúty. Pokúsim sa. Ďakujem. Takže predovšetkým by som chcela zdôrazniť, že od roku 2004 už sedím v tomto výbore, od roku 2007 som jeho podpredsedničkou, ale je treba si uvedomiť, že takéto, takýto postup sme ešte v minulosti nevideli. Ešte nikdy sme nehovorili o takejto správe, takého typu, aká bola teraz napísaná, a ktorú sme dostali až tesne pred začiatkom schôdze. Nikto si nemohol riadne prečítať správu z Argentíny a zároveň musíme povedať, že noviny Nepsovo, že tam sa to dá z veľkej časti prečítať. No, pani z Argentíny má taký názor, že takáto správa pred voľbami nebola napísaná. A takže ako hovorím, nedostali sme dosť času na prečítanie správy, napriek tomu som si ju rýchlo prečítala. Všetkých som si vás vypočula v tejto diskusii. A chcela by som zdôrazniť, že podstata právneho štátu je výsledkom demokratických volieb. Takže pokiaľ nechceme akceptovať výsledky demokratických volieb, tak v podstate nehovoríme o právnom štáte. Jedno, čo hovorí e, s pani Intfeld a OBSE, nespochybnila e, férovosť volieb v Maďarsku. Samozrejme, tl- určitá časť tlače a demokracia, ktorá prehrala, tí by chceli všetci spochybniť sa demokracie v Maďarsku. Takže chcem dôrazniť, že by Maďarsko nemalo byť chránené proti svojej vôli. 70 voličov išli voliť a väčšina z nich potvrdila súčasnú vládu. Tak čo je to iné než demokracia? A keď sa vám demokracia nehodí a nepáči, tak už to potom nie je demokracia, už to potom nie je právny štát. Toto ukazuje, že vychádzate z subjektívneho pocitu v živote, pretože my nezapadáme do vašej rady a pretože by sme podľa vás mali povinne príjmať migrantov. A ja chcem povedať, že táto kritika Maďarska je kontraproduktívna. Toto je nenávisná kampaň proti Maďarsku. A v Maďarsku policia nemláti demonstrantov, ani sa tam nezabíjajú novinári, a len v Maďarsku vidíte stále nejaké systematické problémy. Ako, môže, ako je možné, že táto správa v podstate znovu spomína všetky problémy, ktoré už boli odložené do archívu? Sú tu nejaké jednotlivé problémy, ktoré už boli možno aj vyriešené alebo zabudnuté a už boli na nich položené, položené poskytnuté dostatočné odpovede. Takže chcel by, chcel by som sa opýtať, prečo si myslíte, že poznáte situáciu v Maďarsku lepšie než Maďari, maďarskí voloči, ktorí to vidia aj vo svojom každodennom živote, na mieste. Môžete sa odvolávať na medzinárodné organizácie. Už končím. Keď chceme sa pozrieť trochu hlbšie na túto správu, tak tam vidíme stále tie isté mimovládky, stále tie isté správy z tlače. Prakticky je to e, taký náražovaný e, proces, kde rozsudok už je pripravený, je to politický rozsudok a v skutočnosti nie sú zohľadené. Ďakujem. Frank Engel, dve minúty. Pokúsim sa. Táto správa nie je prvo, prvým dokumentom, ktorý máme v rukách, ktorý sa číka Maďarska. A k tomu, čo sa stalo už aj v minulosti, príliš sa sústreďuje na detaily. Aby som povedal pravdu, ja um, sa nestaram o to, či Orbán odstúpi alebo nie, ale myslím si, že tam sú veľké problémy s antisemitizmom. A um, čo sa týka počtu uznaných cirkví v Maďarsku, e, je to stále ešte vyššie než napríklad v Luxembursku. Uh, a pozrime sa teraz na to, čo sa stalo v poslednom období. Je mi jasné, že polovica, viac ako polovica voličov išla voliť, ďalších 20 volilo jobik, To znamená, že zostáva ešte 30 ktorí budú voliť um, socialistov, zelených alebo opozíciu. Toto je jasná politická scéna, takto to vyzerá v Maďarsku, ale je dôvod, prečo to tak vyzerá. Je tam atmosféra, ktorá bola vytvorená za posledných 8 rokov, ktorá zmenila samotný štát. Keď sa v roku 2010 Orbán dostal k moci, tak e, povedal, že nikdy nezopakuje chyby, ktoré urobil v roku 98, pretože ak by tak bol urobil, tak by znova bol strátil moc ako v 98. alebo v 2002, kedy sa zoprela veľká sila, ktorá bola proti nemu. Ale neviem, či bude niekto tak silný, aby ho porazil. Čo sa týka snách, praktík, um, neviem, či sa vzopru také sily na to, aby on už sa ne, nevyskytoval v takéto pozícii na politickej scéne. Takto to však vyzerá, toto je realita. Toto je atmosféra, v ktorej muž, ktorý chce dať možnosť legálnym migrantom v Maďarsku a títo, títo utečenci musia potom odchádzať, pretože sú ohrozovaní v malých e, dedinách. Dochádzalo tam k tlaku za posledných 8 rokov na určité skupiny obyvateľstva v Maďarsku. Nechcem, aby sme akéhokoľvek utečenca posielali do Maďarska v týchto časoch, pretože títo ľudia by sa ocitli v nebezpečenstve, nie kvôli Georgeovi Sorošovi. Boli by v nebezpečenstve kvôli vládnúcej strane Maďarsku a e, jej lídrovi. V určitom bode je, eh, sa stalo, že manifestácia maďarstva eh, sa stala najdôležitejším príznakom spoločnosti. A takto sa vyvinula tá veľká nenávisť. Ja by som si prial, aby sme našli eh, riešenie, ako túto situáciu pokryť v texte Juditinej správy, toto sú tie problémy. Nie, nejde o počet uznaných cirkví, nejde o pána Soroša, nejde o Stredoeurópsku univerzitu, nejde o jednotlivé individuálne otázky, ktorým sme sa venovali, vrátanie konania pre porušenie zmluvy. Ide o úmyselné vytváranie atmosféry, národnej aliancie voči čomukoľvek, čo sa nehodí do tohto oficiálneho vzoru. A toto určite nemá svoje miesto v Európskej únii. Ďakujem pekne. Pani Biolk, jedna minúta, prosím, lebo musíme potom hlasovať. Uh, Budem stručná. Len chcem poďakovať spravodajkyni za jej prácu a taktiež, že zohľadnila základné slobody a Síce súhlasím s predchádzajúcim rečníkom, ale musím povedať, že trvám na tom, že je dobré sa pozerať aj na, na detaily, že to tam musíme uviesť. Samozrejme, že treba e, zdôrazniť to, že sa tam propaguje nenávisť a samozrejme, že táto situácia sa vytvára určitými špecifickými detailami a špecifickými skupinami. Toto som chcela povedať spravodavkyni a kolegom ktorí pracovali na tejto správe. Aj my vo výbore FAM sa týmto zaoberáme. Pani Neuschel bola do toho zapojená. My tam prispejeme ešte svojim e, vkladom, pretože nás veľmi znepokojuje situácia ochrancov ľudských práv v Maďarsku. Pani Jaroka teraz. Ďakujem pekne. Pani predsednička, mám jednu všeobecnú poznámku. Poprvé, pokladám za škandalózne, že je rómska problematika používaná ako politická zbraň. Vláda Viktora Orbána e, poslala do Európskeho parlamentu poslankyňu, ktorou som ja sama, rómskeho pôvodu a som teraz dokonca zástupkyňou v jednom výbore oni boli tými, ktorí rómskú stratégiu navrhli e, Európskemu parlamentu. Bola to naša iniciatíva, ktorá navrhla e, takéto kroky. Minulotýžňový e, týždeň venovaný Rómom by sa nebol odohral, nebol by býval možný. Túto tému by sme neboli postavili do centra záujmu pretože e, by sa, e, sa iné skupiny za to nezasadzovali. Ak väčšina socialistov by sa zaujímala o situáciu Rómov, tak návrh na plenárke by nebol býval nepodporený. Boli by sme mali detailnú diskusiu s komisiou. Ale pani poslankyňa Pani kolegyňa, tieto vyhlásenia vôbec nie sú pravdivé. A pochody paramili- paravojenskej maďarskej gardy bol, uh, tieto pochody boli zakázané za Orbánovej vlády. Došlo k vraždám na rómskej komunite. V poslednom týždni Rómovia v Maďarsku veľkou väčšinou, e, svojimi hlasmi a s veľkou cťou podporili súčasnú vládu, pretože táto vláda umožnila, aby Rómovia sa z veľmi zlých e, životných podmienok z Hatrči presťahovali do lepších e, obydlí. I ešte jedna poznámka týkajúca sa Rady Európy. Spomínate spravodajcu Rady Európy. Ak záležitosti týkajúce sa Rómov by boli pre Radu Európy také dôležité, tak celkom určite za jeden deň by zástupca nebol, e, z rómskej komunity nebol vyhodený minulý rok. Pani Morvaj, je diskriminačné, že dostávam k dispozícii iba jednu minútu, pretože to nemôžem zhrnúť za takú krátku dobu. Som e, pánovi Engerovi e, veľmi vďačná za zhrnutie najdôležitejších faktov. Ide tu o to, že EU EÚ pravidelne atakuje Maďarsko len preto, pretože chceme chrániť svoju suverenitu, pretože nie sme pripravení prijať e, v takej masívnej miere utečencov. Ja dúfam, že toto by mohol byť príklad pre iné členské štáty, ktoré hovoria, že iné národy EÚ e, sú tu a mali by sme poskytnúť nádej, ukázať vôľu národná vláda bola podporená dvojtretinovou ver, e, väčšinou. Chcem poukázať na hodnoty EÚ. Chcem však EÚ aj komisii ešte vyjadriť vďaku. Súdruh um, kolega Tavareš sa vyjadril. Ďakujem aj pani Sargentini za to, že nás minimálne, nás Maďarov spojili že tu vznikla taká silná národná skupina proti nepravdám a proti ne nepravdivým informáciám, ktoré tu rozširujete. Je zvláštne, že je tu len tak málo poslancov práve pri tejto debate. Znamená to, že táto diskusia nikoho nezaujíma poslanci sem neprichádzajú ani na plenárku. Zdá sa, že tieto rokovania sú pre nich strašne nudné. Chcú na Ukrajine arabskú jar a chcú opäť Majdán. Ja by som rada to, na toto upozornila um, mojich uh, krajanov, aby sme nedopustili, aby sa táto krajina destabilizovala. Smrdí to tu podľa, e, po Ukrajine a po Majdane. Nedovoľme, aby sa to tu celé rozpadlo. Prosím, iba jedna minúta. Ďalší kolega. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som len pozorovateľom a nechcel som sa ujať slova, ale ako Maďar Chcem v jednej minúte zhrnúť to, čo chcem povedať. Som hrdým otcom rodiny a som sociálnym demokratom a európskym patriotom. Ja sa hlboko hambím za to, že sa Maďarsko nachádza v tejto situácii, že maďarská politika dostala krajinu do takejto situácie v tejto Európskej únii v predchádzajúcich minútach ste od političiek a politikov Fidesu počuli, aký dumping sa rozvíja voči Maďarsku, aké kampane. Nie je divu, pretože maďarská spoločnosť um, dovolila túto nenavistnú propagandu Soros, Brusel. A bohužiaľ tí ľudia, ktorí boli zavádzaní, volili Fides a Orbána. Zdá sa, že táto správa je teraz akýmsi um, protiúderom proti výsledkom volieb v nedeľu. Voľby by sa určite mali konať najskôr, až potom by sa malo konať toto rokovanie, aby Orbán mohol povedať, že sa teraz koná odvetné ťaženie proti Maďarsku. Ešte raz opakujem, veľmi sa hambím, že vnútorná politika sa stala takou veľkou témou na tomto rokovaní. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som vás informovala, že prezentácia návrhu správy sa bude konať v Líbe 25. a 26. apríla, až potom, ako budú k dispozícii všetky preklady. Pani Sargentini, chceli by ste sa ešte vyjadriť? Chceli by ste podať zhrnutie? Ďakujem pekne. Nemyslím, že by som sa mala snažiť toto zhrnúť. Po tejto prvej výmene názorov ja si cením, ak kolegovia prednesú určité priania a návrhy na zlepšenia správy ja budem pokračovať v snahe o transparentný proces. Ja si cením uznanie kolegov k tomu, ako sme sa snažili pracovať a ja si myslím, že by bolo užitočné teraz, aby som začal nemyslím si, že by bolo teraz užitočné začať komentovať názory kolegov, pretože budeme mať ešte príležitosť v budúcnosti. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Čakáme teda na 25. a 26. apríla, štvrtý bod. Otázka na písomné zodpovedanie pre komisiu z 24. oktobra 2017 pani Sophie Intfeld týkajúca sa nedostatku nezávislosti polskej, um, uh, polského súdnictva blokujúca európsku policajnú a súdnu spoluprácu. Vážení kolegovia, teraz sa posunieme k bodu 4 nášho programu, čo je práve táto výmena názorov. Autorom otázky je pani Sophie Intfeld a otázka bola podaná 24. oktobra 2017 v súlade s pravidlom 113 číslo 5 pravidel Európskeho parlamentu o rokovacom poriadku. Toto právo na e, podanie písomnej odpovede predstavuje 6 týždňov. Komisia prišla až 7. marca 2018. Následne v súlade s pravidlom 5 e, rokovacieho poriadku. Koordinátori LIBE sa rozhodli, že túto otázku dajú na um, agendu rokovania na rozpravu vo, výbero, e, vo výbore LIBE. A teraz odovzdávam slovo autorke tejto otázky pani Sophie Intfeld. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Poslali mi z komisie odpoveď, alebo teoretickú odpoveď 7. E, marca, aj keď taká obsahová odpoveď to veľmi nie je oprímne povedané, ako to už tak e, býva v prípade komisie. A chcem povedať následovné. Európska komisia e, má následovný záver. Prijatie viacerých zákonov e, zo strany Polského parlamentu výrazne zvyšuje riziko fungovania právneho štátu, najmä pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva v Polsku. To bude mať isté dopady aj pokiaľ ide o policajnú spoluprácu, justičnú spoluprácu v Európe, napríklad pokiaľ ide o e, dokument pre dôkazy, takisto aj spolahlivosť informácií, e, ktoré Polsko vkladá do databáši, to sú SIS, FIU alebo ďalšie. Čím viacej máme interoperabilitu, konektivitu e, v našich systémoch, e, budúci týždeň riešime e-evidence, Proste treba si uvedomovať, že e, alebo treba, treba si byť istý, že justičné e, orgány v krajinách sú e, nezávislé. Niekto má stále pocit, že to je nejaká lavicová konšpirácia, o čom tu hovoríme, ale teraz už aj írsky sa poprel alebo teda zamietol žiadosť polských orgánov na základe legislatívy o Eurozat týkači, pretože e, podľa jeho slov e, v Polsku sa nedodržiavajú princípy právneho štátu, nezávislosť súdnictva a tak ďalej. Takže už dnes e, môžeme vidieť v praxi konkrétne dôsledky, konkrétne problémy súvisiace s touto témou. Spomínali sme Maďarsko, teraz v prípade Polska už je to reálna situácia. Určite sa to tým nekončí. Takže práve preto je dôležité, aby všetky členské štáty dodržiavali konkrétne eh, pravidla, pokiaľ ide o fungovanie právneho štátu a základných práv. Práve z týchto praktických dôvodov aj. E, takže rada by som dostala lepšiu otázku zo strany komisie alebo aj súdneho dvoru prípadne, ale oni mi iba odpovedali, začali sme s postupom podľa eh, článku 7.4, ale to nie je naozaj odpoveď, vážení kolegovia z komisie. Vy máte za úlohu e, kontrolovať dodržiavanie legislatívy aj zmluv a má to isté dôsledky aj na ten eurotatýkač že na tie ďalšie príklady, ktoré som spomínala. Takže chcem vedieť od komisie, aké sú presné implikácie. Ďakujem. Ďakujem pekne Sofii. Chce ešte niekto iný vystúpiť? Barbara Spinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa veľmi poďakovať Sofii za to, že túto otázku pripravila. A takisto e, musím e, povedať, že som sklamaná, rovnako ako aj ona, pokiaľ ide odpoveď komisie. Komisia hovorí, že, komisia hovorí, že má záujem spustiť postup podľa článku 7, to je ten infringement. To je všetko fajn, ale Hovoríme tu o konkrétnej téme, na ktorú sa Sofii komisie pýta. A nedostali sme špecifickú, konkrétnu odpoveď. Ja ju tam nevidím. Aký má zmysel mať všetky tieto inštitúcie, všetky orgány, ktoré sa napríklad venujú finančnej e, spolupráci a prípadne vytvárať nejaké ďalšie, ak v konečnom dôsledku hovoríme o krajinách, kde sa právny e, štát alebo jeho princípy nedodržiavajú a chyba tam nezávislosť konania v prípade takýchto orgánov. Dám konkrétny príklad. Pracovalo sa na úrade Európskeho verejného prokurátora, alebo aj pracuje. A otázka je, aký to má zmysel, pokiaľ v jednotlivých krajinách, e, alebo nie vo všetkých krajinách sa dodržiava princíp e, oddelenia e, právomoci, alebo nedržiavajú sa v niektorých krajinách princípy právneho štátu. Takže súhlasím s tým, čo hovorí Sofi, podporujem ju v tomto boji a takisto by som od komisie očakával detálnejšiu odpoveď. Ďakujem. Mrs. Pani Morvaj. Köszönöm szépen, természetesen ki más lenne. Ďakujem pekne. Samozrejme, opäť tu máme ďalších e, ďalšieho obvineného, bod 1 Maďarsko, bod 2 Polsko, ako inak by to aj mohlo byť, že e, chcem E, pozornosť našich polských e, kolegov priťahujem k skutočnosti, že máme tu e, v miestnosti 8 europoslancov a budú sa tu príjmať nejaké rozhodnutia, z ktorých môžu vyplývať teoreticky nejaké závažné sankcie zvyšok, to sú nejakí kolegovia z administratívy, návštevníci, rôzni hostia. E, koľko ľudí, koľko europoslancov má záujem o túto správu? 8 ľudí tu je. 8 poslancov. Ani Polsko, ani Maďarsko by nemali sa nechať e, ovládať takýmito malými skupinkami. Máme vlastnú kultúru, vlastnú históriu, vlastné hospodárstvo, vlastnú národnú hrdosť. Čiže e, môžete hrať túto hru e, do nekonečna, koľko chcete voči Maďarsku, voči Polsku. Ja si myslím, že e, v týchto krajinách, aj v Polsku a Maďarsku je proste národná jednota e, istá rezistencia voči tomu, čo tu vy chcete e, dosiahnuť a iba čím nás viacej chcete e, po, ponížiť, tá jednota sa už iba zvyšuje a posilňuje. E, prepačte, pani Morvaj, vy nie ste plnou členkou tohto výboru, alebo plnohodnotnou, dokonca nie ste ani náhradničkou. Čiže iba vám chcem pripomenúť, že výmena názorov s polskými sudcami, právnikmi sa uskutočnila pred týždňom a pol približne. Čiže boli tam pritomní mnohí europoslanci. Like to ask the commission. Teraz poprosím eh, komisiu, chcete sa vyjadriť? Please, colleagues. Please, colleagues. From the Commission, uh... Poprosím vás, kolegovia. Takže eh, komisia Pani kolegyne, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, som sa poďakovať za to, že ste nám dali dnes príležitosť poskytnúť vám nejaké dodatočné informácie, pokiaľ ide o parlament, ne, parlament pani poslankyne Intveld. Samozrejme, jej e, pošleme našu otázku písomným, odpovedným písomným spôsobom a primeraným spôsobom. Komisia pokiaľ ide o túto marcovú otázku, zdôrazňuje, že nezávislosť justičných systémov členských štátov je veľmi dôležitá, ak chceme mať vzájomnú dôveru v oblasti spravodlivosti alebo vnútra. A takisto je to veľmi dôležité, pokiaľ chceme mať e, správnu aplikáciu nástrojov Európskej únie, ktoré, e, ktorá vychádza z tejto vzájomnej dô, dôvery. nedostatok v oblasti dôvery E, voči súdnictvu členských štátov môže mať za dôsledok, že e, sa e, nebudú dobre vykonávať justičné otázky v rámci EÚ. A práve preto my sme ochotní využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme riešili otázku právneho štátu v Polsku. Dôležitosť právneho štátu, pokiaľ ide o vzájomné, vzájomnú dôveru v oblasti súdnictva, e, respektíve vnútra a spravodlivosti, to sa e, zdôrazňuje aj v tom návrhu, pokiaľ ide odporúčanie k téme právneho štátu, ktoré komisia 20. decembra minulého roku vydala. A chcela by som ešte doplniť isté prvky k daným otázkam. Poprvé, chcela by som zdôrazniť, podobne ako pani Intveld, nedávne rozhodnutie Najvyššieho írskeho súdu a to je presne téma, ktorá je relevantná aj pre našu dnešnú diskusiu. Írsky súd e, žiada súdny dvor o predbežné rozhodnutie v prípade európskeho zatýkača. Eurozatýkača, ktorý e, polské orgány e, vydali a týka sa polského občana, ktorý bol v Írsku zadržaný. Írsky súd sa túto otázku e, pýta v kontexte súčasnej situácie právneho štátu v Polsku, ktorá by mohla ovplyvniť e, právo danej osoby na e, spravodlivý súdny proces. A teda teraz je to otázka pre súdny dvor, pre Európsky súdny dvor, aby ten vyhodnotil, ako situácia v Polsku by mohla ovplyvniť túto tému eurozatýkača. Po druhé, pani poslankyňa Intelca v otázke špecificky pýta, ako súčasná situácia v Polsku môže ovplyvniť fungovanie troch databáz. Financial Information Unit System, to je ten teda e FI Unit, potom takisto systém ECRIS a Schengenský informačný systém SIS. Pokiaľ ide o e FI Unit, Chcem zdôrazniť, že tento, táto databáza nie je databáza Europolu, ale je to systém výmeny informácie pre um, jednotky finančného spravodajstva, to sú tie FIU, takže Europol to e, manažuje, spravuje, ale je to decentralizovaný systém, kde informácia zostáva na serveroch jednotlivých FIU. A tieto FIU nevykonávajú samotné vyšetrovania. Ich úlohou je vykonávať analýzu v prípade podozrivých transakcií a teda tieto informácie získavajú od rôznych finančných e, entít a potom majú posielať tieto informácie ďalej príslušných orgánov, e, pokiaľ je tam podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Podobne ako väčšina FIU v Európskej únii, aj Polska FIU nemá štatút vymáhania práva. Je to administratívny orgán, ktorý bol vytvorený alebo spadá pod ministerstvo financí. Potom databáza ECRIS. Táto databáza je elektronický systém výmeny informácií, ktorý umožňuje rýchle výmenu informácií o e, e, záznamoch v e, registrov tresto, v registroch e, trestov, to je systém, ktorý funguje od roku 2012 a je to systém, ktorý využíva najmä využíva najmä policajné orgány, justičné orgány v kontexte e, trestných konaní. Polsko patrí medzi členské štáty, ktoré sú najlepšie prepojené s ostatnými štátmi a v porovnaní s ostatnými Polsko dostáva e, vysoký objem e, žiadostí, pokiaľ ide o E, zápisy, záznamy z registrov trestov e, v súvislosti s občanmi Polska prostredníctvom ECRIS. Doteraz e, za každým, keď tieto žiadosti boli podané, Polsko vždy spolahlivo na ne zareagovalo a vlastne zvyšuje aj ten objem správ od roku 2012 do roku 2017 posílaných v rámci ECRIS. Potom systém SIS komisia nevie o nejakých konkrétnych problémoch, ktoré eh, by eh, v tejto súvislosti existovali v prípade Polska. A potom je to posledná otázka, dopad na bezpečnosť v EU, pokiaľ jeden členský štát je nejakým slabým článkom v tom reťazci eh, policajnej aj súdnej spolupráce. Vo všeobecnosti chcem povedať, že ak by v reťazci justičnej policajnej spolupráce bol jeden štát e, slabým reťazcom alebo slabým článkom v reťazci, mohlo by to mať dopad na bezpečnosť v Európskej únii ako takej. Chcem teda zdôrazniť, že v tomto kontexte rešpektovanie právneho štátu a základných práv sú veľmi dôležité, pokiaľ chceme e, mať e, bezpečnosť e, v Európe nakoniec bezpečnosť a dodržiavanie právneho štátu a základných práv to sú veci, ktoré nie proti sebe, ale spolu. My teda chceme podporovať dodržiavanie princípov právneho štátu a základných práv v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Znamená to teda, že si na komisii e, počkajte na rozhodnutie súdneho dvoru v tomto konkrétnom justičnom prípade? Áno, samozrejme, čakáme na toto rozhodnutie. Je to pre nás relevantná skutočnosť Aha. možno na základe tohto rozhodnutia potom e, situáciu budeme ďalej prehodnocovať. Všetci na to rozhodnutie nakoniec čakáme, ale nesúvisí to priamo s tým, e, aké aktivity momentálne komisia vykonáva. Sofie, poprosím vás, uzavrite túto tému. Áno, ďakujem, budem stručná chcem poprvé pani Morvaj povedať, že asi e, má tu nesprávne talking points na e, konkrétne body, pretože my tu žiadne rozhodnutia neprijímame. A keby som tu bol sama, problém tu nie je. E, a nejde tu o žiadnu suverenitu Polske, je tu o, ide tu o spoluprácu členských štátov EÚ. Všetci sme dobrovoľne tieto zmluvy podpísali a vaša krajina bola prvá, ktorá Lisabonskú zmluvu v roku 2007 pod, e, ratifikovala. To poprvé. A potom je mi ľúto ľudí z komisie, ktorí sú sem zaslaní, aby robili špinavú prácu za komisárov, pretože vlastne toto je politická otázka. A vždy mám taký pocit, že keď dáme otázku komisie, keď sa snažíme dostať nejakú odpoveď od nich, mám z toho pocit, ako keby som <laughs> chcela e, plávať v arašidovom masle, proste nikam sa človek nedostane. Čo to bolo za, za odpoveď? Ja som sa preto nepýtal na nejaké databázy, ako fungujú databázy. To vôbec nebola moja otázka. Ja sa vás pýtam, či máme navzájom dôveru. A e, to nie je iba v tomto prípade. E, tak proste komisia je zbábela, keď to tak musím povedať. Bojíte sa e, dotýkať nejakých e, citlivých tém, radšej budete čakať, e, čo súdny dvor povie každý jeden krát. E, súdny dvor musí riešiť problémy, e, ktoré e, vytvára komisia a niekedy aj parlament, buďme úprimní. Ja som sa túto otázku pýtala v oktobri a potom e, ten irský sa prijal to rozhodnutie. To sa dalo úplne predvídať predsa. A rovnako sa dá predvídať, že ďalšie problémy tohto typu budú nasledovať. Irský súdca to je iba prvý príklad. Kedy začne komisia konať e, zodpovedne? Aj Barbara spomínala ďalšie príklady. E, Prečo tu nejde o žiaden FIU alebo ECRIS alebo čo. Ide tu o to, ako je polský, polské súdnictvo spolahlivým partnerom v rámci európskeho súdnictva, pretože národní súdcovia, to je možno e, tiež zaujímavé pre pani Morvaj, uvidíme, tí tiež vykonávajú európske právo alebo implementujú istým spôsobom. Takže pokiaľ nemôžeme dôverovať polskému súdnictvu, že je plne nezávislé a možno jedného dňa to bude aj v prípade iných členských štátov tak, tak potom e, ten celý systém nám nebude fungovať. A komisia je zodpovedná za to, aby kontrolovala dodržiavanie zmluv. Takže poprosím vás o skutočnú, o ozajstnú odpoveď na túto otázku, na túto moju otázku a nie iba moju otázku. Predsa nejde o mňa, ide o európskych občanov. Takže poprosím vás e, normálnu odpoveď na moju otázku a potom sa k tomu vrátim. Dobre, ďakujem pekne. E, tento bod e, môžeme uzatvoriť. Teraz máme 5 minút e, na hlasovanie. Pán Jurek, bol to po rozprave, čo ste sa vy prihlásili do rozprave. Ešte chcem povedať jednu vec. Understood it was postponed no adequacy of uh, yes sorry we have another point and five minutes sorry takže prepáčte vy ste sa hlásili po diskusii teraz sme na bode 7 ďalší bod na programe je návrh uznesenia parlamentu, pokiaľ ide o primeranú úroveň ochrany zo strany amerického tzv. Privacy Shield, štítu súkromia, E, návrh uznesenia bol pripravený e, v súvislosti so, so zisteniami e, prvej spoločnej revízie, ktorú vykonala EÚ a aj na základe dokumentov, ktoré uverejnila Komisia pracovná skupina pre článok 29. Zohľadňujeme tu aj vývoj, ktorý prebehol po uverejnení týchto dokumentov, ktoré budú mať dopad na fungovanie tohto Privacy Shieldu. A Návrh uznesenia e, uvádza odporúčania komisie členským štátom a americkým orgánom, ktoré by mali byť e, riešené, aby sa zabezpečilo, že tento Privacy Shield bude naozaj plniť svoje ciele a poskytovať primeranú, primeranú úroveň ochrany. Ďalej vystúpia tieňoví spravodajcovia. Kto je prvý na rade? E, Sophie. Sophie. Skvelé. Vo, takto vo štvrtok ráno sa dostanem k slovu dosť často. Nebudem hovoriť o celom tomto uznesení, ale je zaujímavé, že je tu len pár ľudí na túto tému, keďže spoločnosť Cambridge Analytica prevádzala e, údaje v rámci e, štítu súkromia do USA. Keďže Cambridge e, Analytica a Facebook vzbudili v posledných týždňoch veľa pozornosti a nadšenia, tak by som očakávala, že sa viacerí ľudia budú zaujímať o to tému. A myslím si, že nie je žiadnym tajomstvom, že som si vždy myslela, že štít súkromia je absolútne nevhodný, ako aj Safe Harbor, ktorý ho predchádzal. A teraz čakáme na názor Európskeho súdneho dvora. Ale pokiaľ chceme byť konzistentní, tak by sme mali byť kritickí nielen v súvislosti s tým, ako bol štít súkromia navrhnutý, ale aj s ďalšími krokmi. Koľko uznesení chceme schváliť a budeme tam hovoriť, že nuž nie všetky ustanovenia boli implementované. Nie... Ako dlho ešte budeme čakať, kým sa to všetko napraví? štít súkromia využíva Cambridge Analytica, Facebook a ďalší, mnohí ďalší, mnohé ďalšie spoločnosti na podobné účely a myslím si, že tým je to asi všetkým jasné. Ďakujeme. Hm, pán Dalton. Ďakujem. Predovšetkým chcem zôrazniť, že je zásadné, aby sme občanom občanom poskytli dôveru, podnikom istotu a aby sme chránili spotrebiteľov. Po e, odstranení e, Safe e, Harbor ukazuje, ako je, sa dajú medzinárodne chrániť údaje občanov. Keď niekto cestuje do zahraničia, tak je jasné, že ochrana, ktorú majú v dispozícii túto, tak mala cestovať s nimi. A minulý rok boli E, zverejnené správy, ktoré ukázali, že údaje sú chránené, urobili sme dobrý e, pokrok, čo sa týka napríklad na, na zaobchádzanie so sťažnosťami, implementácie ustanovení, ale parlament naďalej samozrejme musí vykonávať dozor nad Privacy Shield a e, Máme tu 200 e, amerických spoločností, ktoré sú certifikované v rámci tohto štítu súkromia, ktoré, od ktorých sa očakáva, že budú rešpektovať príslušné štandardy, aby štít súkromia nadalej zodpovedal svojmu účelu. Sú tu určité kľúčové odporúčania, ktoré by patrili do tejto správy, čo týka obchodného pohľadu, tak Európska, pardon, americká obchodná komora by mala E, nemala mm, umožniť podnikom hovoriť, že sú certifikované, pokiaľ celý ten e, proces nebol ešte ukončený. Ďalej je treba poskytovať úsmernenia, e, napríklad čo sa týka údajov v súvislosti s ľudskými zdrojmi. Taktiež tu máme prístup za účelom národnej bezpečnosti. Tam je treba nastoliť riadnu istotu a bezpečnosť pri spravovaní štítu súkromia. Taktiež je treba vyzvať americkú vládu, aby menovali stáleho ombudsmana pre šticu krmy a tým ukázali svoju zaangažovanosť v tejto oblasti, tak aby sa zaručilo dodržiavanie základných práv a občanských slobod. Taktiež eh, nariadenie GDPR je treba neodkladne uplatniť, aby sa zaručilo najvyšší štandard ochrany údajov v Európe. Teším sa na prácu so spravodajkyňou a s ďalšími tými spravodajcami už od nadchádzajúcich týždňov. Určite dospiem dobrým výsledkom. Ďakujem teraz pani Guillaume. Merci, je vais m'exprimer dans un instant en anglais. Ďakujem, budem hovoriť aj po anglicky, potom v mene kolegyne Sipel, ktorá mi dala k dispozícii svoj dokument. Takže. This... Ďakujem eh, spravodajkyni za tento dokument. Je veľmi vyvážený, ktorý rieši určité mnohé pochybnosti v súvislosti so štítom súkromia. A Predovšetkým napríklad, že dozorná rada naďalej plne nefunguje v rámci všetkých členských štátov. Po druhé, americká vláda naďalej nemenovala stáleho ombudsmana pre túto tému, zatiaľ čo európsky zákon nariaduje takýto stály dohľad. A taktiež eh, spoločnosti ako Facebook a Cambridge Analytica, ktoré sú certifikované eh, v rámci štítu súkromia zneužívali osobné údaje a pre svoje politické kampane využívali milióny facebookových účtov. Naša skupina SAD predloží pár pozmeňujúcich návrhov, ktoré by posilnili tento text, ale myslím si, že tento text už je dosť dobrý teraz. Ďakujem teraz pán Foss. Ďakujem aj za tú možnosť sa môcť vyjadriť. Ja si myslím, že návrh, ktorý tu máme, je trochu dosť negatívny. Čo týka Safe Harbor, tak teraz sme prešli k eh, Privacy Shield a tým sa nám podarilo niečo, čo sa uberá správnym smerom a v podstate a toto sa ukázalo aj pri rôznych preskúmaniach, že tam je dosť veľká miera pokroku a taktiež je tam pozitívny vývoj, ktorý s týmto súvislí. No už, čo sa týka napríklad Fabridge, eh, Cambridge Analytica a Facebooku, tak nech to je nakoncipované, ako je, tak v podstate eh, Privacy Shield nemohol niektorým veciam zabrániť, kriminalita, ktorej nemôžeme zabrániť, napriek tomu, že Máme na to príslušné zákony, takto nezabránime aj zneužívaniu osobných údajov, ale spôsob, ako sa s nimi nakladá, tak si myslím, že e, toto je stanovené v týchto usmerneniach. Otázka je, čo by sme mohli zlepšiť z hľadiska kontroly. Myslím si, že v prípade Facebooku ukázalo sa to, ukázalo sa to v tejto situácii, aj v Amerike sa to riešilo. Rozhodne nie je pravda, že by sa tam nič nerobilo. Práve, že sa robí. A aj to preto, že tu máme nariadenie GDPR a aj e, štít súkromia, tak práve preto sa s tým robí viac. Aj tam lepšie zameranie. Takže vyhodnotenie Privacy Shield ako takého je v podstate skôr pozitívne. Samozrejme, predrišníko dáva za pravdu, že nie je dobré, že niektoré úrady ešte nie sú obsadené, nejaké ľudia nie sú vymenovaní. Napríklad, čo týka toho ombudsmana, je tam niekto, kto to robí dočasne, provizorne. Takže v podstate nie je tam nejaký problém s ochranou údajov. Samozrejme, nie je dobré, že tam nie je nejaká stála osoba už vymenovaná, ale myslím si, že toto nie je niečo, čo by som považoval za, nejaký, e, za nejaké veľké negatívum, že by to malo nejaké, nejaký negatívny účinok. Myslím si, že by sme mali naďalej trvať na tom, že tam vidíme teda ešte tieto aspekty, že to americká strana musí brať vážne, že musí brať vážnejšie to, na, čo sa s nami dohod- na čom sa s nami dohodli. Takže v podstate Privacy Shield je dobrým príkladom toho, že sa veci môžu vyvíjať aj rozumným smerom. Samozrejme, možno nie na 100% od začiatku, ale toto je aj dôvod, prečo tu máme túto správu a prečo prichádzajú aj ďalšie správy, že to chceme vždy o kusoch zlepšiť. A ja mám taký dojem, že sme príliš negatívni a to, ako to je teraz s Facebookom, tak to vzbudzuje dojem, že to celé v podstate ešte vôbec nefunguje, ale myslím si, že práve naopak, že to funguje, ale nikdy sa nedá úplne vylúčiť nejaké zneužitie. Takže postavme sa k tomu pozitívnejšie a buďme hrdí na to, čo sme doteraz už dosiahli. Ďakujem. Pani Ernst? Možno my lavicovi sme trochu pesimistickejšie, neviem, ale ja som si tú správu prečítala a zistujem, že možno sme každý čítali niečo iné. Ja tam vidím veľkú kritiku, hovorí napríklad zo strany skupiny člen, pre člen 29, sú tam e, veľké obavy, je treba to znovu spustiť, je treba mať akčný plán, ten ombudsman a tak ďalej. Jasne sa ukázalo, že sa zatiaľ nič nezmenilo. A ten potrebujeme mm, nejaký štít na ochranu, ale to je len figový list a to už sa ukázalo. To už je teraz jasné, môžeme to aj nejak inéž naformulovať. Nechceme tu byť fatalisticky, chápem, ale sú tu veci, ktoré zatiaľ neboli e, vyriešené, napríklad nejaké záruky, zabezpeky. No čo týka tohto nezávislého ombudsmana, tak ten tam zatiaľ nie je. To znamená, v podstate, pokiaľ tam nie sú žiadne záruky, tak absolútne neviem, prečo by sme mali byť s niečím spokojní. Máme tu rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý bol proti e, Safe Harbor, povedal, že musíme vec absolútne zmeniť. Komisia povedala v poriadku a nakoniec prišli s týmto hlúpým e, ochranným štítom. A v podstate sa nič veľa neurobilo. Ja by som si rada vypočula komisiu. Čo má teda v pláne? na základe e, tohto nie príliš lichotivého obrázku, ktorý tu vidíme. Aký je ten akčný plán? Pani Jourová komisárka sa k tomu vyjadrovala a povedala, že nedopustí nejaké hry. Ja si taktiež myslím, že by sme nemali nechať napríklad USA, aby s nami hrali nejaké hry. Nemali by sme byť takí mekí. A na prípade Facebooku sa to ukázalo, dúfam, že pán Zuckerberg ešte príde do, do Ruského parlamentu, na prípade Facebooku sa ukázalo, nakoľko je to všetko vážne, akým veľkým problémom čelíme, bohužiaľ sa to naďalej neriešia, to ma hnevá. A preto mi som chcela rada počula komisiu, čo si o tom myslia oni. Uh, I would like to... Rada by som sa opýtala, či ešte nejakí ďalší členovia sa chcú vyjadriť. Nie. Možno niekto za komisiu. Pán Šavr. Ďakujem za slovo. Ďakujem, že nám dávate príležitosť sa vyjadriť. Myslím si, že sa zhodneme, že naďalej je tu prístor na zlepšenie. Toto je taktiež vidieť v správe, v našej správe po medziročnom vyhodnotení štítu súkromia, alebo štítu na ochranu súkromia, keď sme schválili to rozhodnutie, tak sme prostredníctvom príslušného rámca chceli zaručiť určitú úroveň ochrany. Táto ochrana tam naďalej je, došlo k zlepšeniu. A už sme to aj videli pred tým medziročným vyhodnotením a členské štáty rešpektovali odporúčania, ktoré boli súčasťou našej správy a myslím si, že súhlasíme aj s tým, čo vo svojej správe uviedli orgány na ochranu údajov. Takže, čo, čo sa dá povedať, mali by sme spoločne na tom pracovať, pokračovať. Samozrejme je tu prístor na zlepšenie. My sme taktiež frustrovaní určitými vecami, Napríklad, čo sa týka menovania stáleho ombudsmana. Samozrejme, treba zabúdať, že je tam momentálne dočasný ombudsman. A nám sa to taktiež stáva predsa, že máme na niektorých miestach dočasnú osobu a potom menujeme niekoho na stálo. No a komisárka bola v kontakte s americkými orgánmi. Písomne aj sa s mnohými stretla a vždy zdôrazňovala túto vec. A tento alebo budúci týždeň taktiež na tom budeme ďalej pracovať. Myslíme si, že je zásadné, aby tento ombudsman bol menovaný a to preto, že v vašom prípade bude tam síce nie je právny problém, ale je to v podstate taký signál toho, že je tam dôvera, že americká vláda taktiež prikladá dôležitosť štítu na ochranu súkromia a že teda vymenujú stáleho ombudsmana. Boli menovaní iní, napríklad čo sa týka dozornej eh, rady eh, pre eh, dodržiavanie ustanovy v tejto oblasti. Naďalej je to tzv. P-Club, my čakáme, kým tam bude plné kvórum, ale už boli menovaní traje úradníci, jeden človek už prešiel tým procesom menovania, ďalší sa na to chystá. Takže toto je ku kvóru. V tejto dozornej rade. Toto sme vysvetlili aj v našej správe. Momentálne táto zorná rada vykonáva svoje funkcie. My sme sa stretli s komisárom z PIKLA, teda z tej dozornej rady. A toto je opäť naše našej správe. Práca pokračuje. Napríklad, čo sa týka výkonného príkazu v súvislosti s americkým dozorným systémom, takže rozhodne tam prebieha práca a my sme aj napísali do našich odporúčaní, že by tento proces mal naďalej pokračovať. Ako povedal pán poslanec Dalton, je potrebné, aby mm, ministerstvo obchodu, ktoré má na starosti štít na ochranu súkromia boli aktívnejší. Toto je aj súčasťou našej odporúčaní. Čo týka toho certifikačného procesu, ten je teraz oveľa presnejší a detailnejší než v prípade Safe Harbor, takže tam je rozdiel. A čo sa týka dozoru, tak ten bol posilnený, ale je treba, aby bol proaktívnejší. Toto priamo nadvezuje na to, čo sme svedkami teraz v prípade Cambridge Analytica a Facebooku ktoré majú certifikát e, v rámci štítu na ochranu súkromia. A, takže možno si tam niektorí robia starosti alebo obavy, že ich údaje nie sú riadne chránené. Taktiež je treba byť proaktívnejší, nečakať, kým sa niečo stane, kým bude podaná nejaká sťažnosť, ale proaktívne preskúmavať situáciu, teda posilniť rôzne postupy. FTC, ako podal pán Foss, už začali e, vyšetrovať. Aj v minulosti to tak robili. Dokonca aj v roku 2011 napríklad, keď FTC vyšetrovali Facebook, dospeli k e, už nejakej dohode a teraz sa prešetruje, či táto dohoda bola porušená. Je možné, že to tak je. Takže FTC to je jedna vec, ale nemalo, nemali sme sa pozrieť na Facebook, kde sa na to prišlo, ale proaktívne sa pozrieť aj na iné spoločnosti a na ich praktiky. Predovšetkým, pokiaľ tam je nejaké riziko, že dôležité údaje budú zneužité. tomu, čo komisia urobila. Áno, vykonali sme medziročnú revíziu. Toto bolo veľmi na, namahavé cvičenie. Dvojdenná schôdza s viac než 30 úradníkmi z rôznych amerických orgánov. Boli, mali sme tam riadne pripravené dotazníky, potom sme zverejnili naše odporúčania, boli sme naďalej aktívni na úrovni komisie, ale aj na technické úrovni. Sme sa s druhou stranou stretli niekoľkokrát. Prosím vás, mohli by ste uh, ukončiť váš uh, prejav? Dobre, pokračujem. Oni nám povedali, informovali nás o mnohých krokoch, ktoré podnikli, aby riešili to, čo sme im vytkli, to je napríklad obchodných aspektov, a taktiež úzko spolupracujú s orgánmi pre ochranu údajov. Myslím si, že to je dobré, to rozhodne podporujeme a spolu vyvinuli určité usmernenia, posilnili spoluprácu, ktorá pomôže zaručiť, aby, spoločno, aby sa takéto veci, ako sa stali z Cambridge Analytica a Facebookom, už neopakovali. Ďakujem. Sophie Infeld túto diskusiu zhrnie. Ja to zhrniem a poviem, že komisia sa, ja som absolútne neschopná sa z niečoho poučiť alebo naučiť. To je absolútne rovnaká diskusia, ako bola v prípade Safe Harbor. A je jasné, že sa nenaučili počúvať rady expertov, pretože už tu máme celý rad príkladov, kedy komisia absolútne ignorovala názory napríklad e, pracovné skupiny v článku 29, ďalej tu máme e, teraz sa čaká na rozhodnutie súdneho dvora, ktoré len potvrdí názor pracovnej skupiny pre článok 29. Takže koľkokrát to ešte takto bude. Komisia hovorila o Cambridge Analytica a o Facebooku. Ja som ich tiež spomenula ako príklad, aby som ilustrovala, ako štít na ochranu súkromia nefunguje. No a náhodou my si myslím, že prezident Trump má prospech z toho, že to nefunguje, lebo Cambridge Analytica a Facebook mu pomohli vyhrať voľby. Neviem, aký, mal záujem, aký by mal mať záujem na tom, aby štít na ochranu súkromia fungoval. Tak to je môj názor. Možno som staromodná, ale podľa mňa pokiaľ máte dohodu alebo nejaký zákon, tak sa nepýtate druhej strany nejak láskavo a milo, či by láskavo mohli zvážiť, že by rešpektovali ustanovenia tej dohody. Poviete im, buď ju budete rešpektovať, alebo nie je žiadna dohoda, ale možno som staromodná. Takže stále sa to hovorí o nejakých žiadostiach a odporúčaniach pre americkú stranu. Buď budú plniť požiadavky, alebo nemáme žiadny štít na ochranu súkromia. A ja si myslím, že komisia má povinnosť voči európskym občanom a nie voči americkej vláde. Voči európskym občanom musíme chrániť ich údaje a vy ste absolútne e, túto úboho zlyhali v prípade Facebooku, Cambridge Analytica a ďalších prípadoch pravdepodobne. Takže určite máte viac čo vysvetľovať, než ste vysvetlili doteraz. Thank you. Ďakujem. Dobre. Teda Rada by som vám pripomenula, že deadline na predloženie pozmeňovacích návrhov je 23. apríla 2018 a my začneme hlasovanie o 10. hodine 45. minúte 3 minútová prestávka, prosím.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

de lui colleagues. Dobre teda, kolegovia, máte prosím hlasovacie kartičky. Začneme hlasovanie. Návrh stanoviska k 2017 EU Justice Scoreboard. Spravodajkyňou je Sylvie Guillaume. Chceli by ste sa vyjadriť? Nie? Dobre. V tom prípade začneme hlasovať. Uh, kompromis. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Open the vote. <laughs> I close the vote. Za, uh, zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmaňovací návrh 15. Dobre, plus dvaja. Dobre, zmeníme to. zmeníme výsledok. Číslo 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 17. Otváram hlasovanie. Prepačte, hovorí pani predsednička, kompromis číslo 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 1, pozmaňovací návrh 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmaňovací návrh 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, prepačte, hovorí pani predsednička e, promis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmaňovací návrh 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 44. Otváram hlasovanie. Kompromis 5. Prepačte, hovorí pani predsednička. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmaňovací návrh 44. Teraz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmaňovací návrh 45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh. Prepačte, kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Citation 1. Otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie Kompromis 12. Otváram. Končím hlasovanie. Prijaté. A záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Monika too Skončili sme hlasovanie. Monika, prišli ste neskoro. Vážení kolegovia, ďalším bodom je aktualizácia informácií komisie k správe pani Greensbeck o vzájomnom uznávaní um, príkazov na zmrazenie a konfiškáciu. V Libe uh, sme dostali mandát. Prosím, utište sa, kolegovia. Prosím. Začali sme rokovať o ďalšom bode, prosím vás. V Libe sa hlasovalo o tejto téme a o mandáte na rokovanie v januári 2018. Nasledoval tretí trialog. Hlavným rozdielom medzi oboma kolegislatormi je e, aktuálna situácia bola um, taká, že tam zostávali ešte na vyriešenie niektoré body a napríklad aj dátum uplatniteľnosti vstupu do platnosti samotného nariadenia. A teraz odovzdávam pani Greensbeck a uh, slovo. Merci, madame la Ďakujem pekne. Je, nevedela som najprv nájsť mikrofón, ale už teraz je v poriadku. A ja iba veľmi e, stručne predstavím stav rokovaní na tri, e, trialogu, pokiaľ ide o túto tému, ktorú ste práve spomínali, nariadenie o vzájomnom uznávaní e, príkazov na zmrazenie a na konfiškáciu. Je to e, predpis, ktorý chce vylepšiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, aby sme mohli konfiškovať a mraziť, zmrazovať e, tovar alebo predmety, ktoré pochádzajú z trestných činov e, v Európskej únii. A momentálne viac ako 98 98% eh, takýchto eh, predmetov sa nekonfiškujú a teraz zostávajú vo vlastníctve eh, zločincov. Čiže toto je istý nástroj, ktorý naozaj potrebujeme, ktorý naozaj sa nám veľmi hodí. Pokiaľ ide o kalendár, pokiaľ ide o nejaké všeobecné pripomienky, povahu týchto prác, Eh, a vlastne o to, eh, pokiaľ o to, o čo tu ide v rámci toho trialógu. Ten kalendár sme si na výbore Libe odhlasovali v januári 2018 s veľkou väčšinou. Trialógy sa potom rýchlo začali, prvý sa uskutočnil 23.1., potom boli ďalšie dva trialógy politické, tri trialógy, respektíve až štyri eh, technického charakteru a trialóg ďalší bude aj v Štrasburgu budúci týždeň. Potom taký ten všeobecný prístup rokovania e, postupujú, postupujú dobre, e, prebiehajú v dobrom duchu, dobrej atmosfére, dobre sa nám spolupracuje s kolegami, ktorí sú tieňovými spravodajcami a ktorí mi pomáhajú s touto témou. Veľmi pekne im za to ďakujem. Bulharské predsedníctvo sa snaží uzavrieť túto tému dokonca ich predsedníctva čiže naozaj aj z ich strany je tam taký dynamický moment. Môžem povedať a ďakujem pekne aj komisii, ktorá takisto na tom pracuje úsilovne. Tri inštitúcie si rýchlo všimli, tak by to vždy malo byť, ale nie je to tak vždy, takže treba to vnímať pozitívne, že chceme nástroj, ktorý je koherentný, ktorý je jednoduchý, ktorý je prakticky. Nie vždy tomu tak je, takže buďme radi tie hlavné línie, pokiaľ ide o formu, chceli by sme, aby to bolo nariadenie, aby to nebola smernica. Najprv v tom bol trošku chaos, bolo treba o tom trochu rozprávať sa a trošku aj bojovať, aby sme sa v tejto veci zladili a parlament e, od začiatku toto jednoznačne podporoval, takže bolo to veľmi e, fajn, že sme presvedčili aj ostatných kolegov a nakoniec sme sa na tom zhodli. Druhá vec, postup alebo procedurálne otázky. My ako parlament chceme, aby sa konkretizovali záruky, procedurálne záruky, to je pre parlament kľúčová otázka a konkrétne máme tu prvok, o ktorom sa diskutuje a ktorý ešte nie je úplne vyladený, povedzme, konsenzus ešte nie je úplne taký, ako by sme chceli v tejto veci a to je otázka nejakej klauzuly neuznávania alebo nevykonávania rozhodnutí príkazov na zmrazenie a na konfiškáciu vtedy, keď tieto vychádzajú z nerešpektovania e, základných e, práv. Malo by to byť zjavné, ale v rámci tých diskusí to nebolo úplne automatické. Je to taká požiadavka, ktorá, ktorú má parlament dlhodobo, už niekoľko rokov. A no, v rámci tých diskusí to nebude úplne jednoduché, ale trváme na tom a chcem, aby to tak bolo. Ďalší prvok, tam tiež je konsenzus medzi tieňovými spravodajcami a to síce e, tieto postupy majú byť rýchle, to je ďalšia vec, e, kde tiež ešte treba diskutovať e, s radou, pretože parlament pridal tam nejaké lehoty na to, aby proste sa konalo rýchlo, efektívne, jednoznačne, pokiaľ ide o využívanie nástrojov a Samozrejme je to zložitejšie, pretože rada nedala tam zatiaľ nejaké jednoznačné lehoty, takže pracujeme na tom aj s bulharským predsedníctvom. Potom tretí prvok, alebo štvrtý možno, a potom už to pomaly uzavriem. Chceme nejakým sociálnym optimálnym spôsobom potom narábať, e, nakladať s tými konfiškovanými či zmrazenými e, predmetmi alebo tovarom povedzme. Rada rovnako ako e, aj my na prvom meste, na prvom miesto dáva vlastne odškodenie obetí, takisto aj pokiaľ sú to právnické osoby, Čiže toto je taká ďalšia téma. Takže takto približne momentálne vyzerá stav v tejto téme a vravím, že budúci týždeň bude ďalší trialog a e, ja ešte raz chcem poďakovať kolegom, ktorí so mnou na to pracujú. E, naďalej budeme na tom pracovať spoločne a rokovanie budú pokračovať. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Barbara Spinali by sa rada vyjadrili kolegovia. Ak sa chcete ešte prihlásiť e, do debaty, zdvihnite ruku, prosím, lebo sme ešte neskončili. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takisto ďakujem vám pekne Natali za jej prácu. Chcem iba povedať, že toto nariadenie je veľmi dôležité. Natali to veľmi e, správne spomenula. Aj v našej krajine to platí, pretože naozaj tam je naozaj máme pod, po, um, potrebu toho, aby sme konfiškovali takéto predmety, pretože máme v našej krajine rôzne, eh, rôzne mafie, ktoré eh, vlastne majú de facto moc eh, na niektorých územiach Talianska. Ale chcem zdôrazniť aj to, čo sa stalo na Slovensku. To zavraždenie Jana Kuciaka, novinára Jana Kuciaka, ktorý bol pravdepodobne zavraždený e, kalabrickou mafiou Drangetov a to je ďalší e, dôkaz toho, že potrebujeme takéto nariadenie na európskej úrovni, pretože organizovaný zločin a mafie sú organizované veľmi dobre aj na nadnárodnej úrovni, na medzinárodnej úrovni, na nadnárodnej úrovni Takže aj preto je to dôležité a ďakujem o to viac Natali za jej e, prácu. Samozrejme, my pripravíme, navrhneme nejaké návrhy, nejaké myšlienky, niečo, čo bude užitočné v tomto procese. Ďakujem. Okay, colleagues, then... Dobre, kolegovia. Uzatváram teda túto rozpravu. Nasledujúci trialóg sa bude konať 18. apríla 2018. Zaznačte si to, prosím. Ďalšie rokovanie nášho výboru sa bude konať v Bruseli 25. apríla 2018 od 9. do 12.30 a od 14.30 do 18.30 a 26. apríla od 9. do 12.30 a od, 17, od 14.30 do 17.30 v Bruseli. Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú spoluprácu. Thank you. Thanks. <laughs> Thanks. Thank you. So what? <laughs>